do 23. hodiny. Program rokovania je k dispozícii aj na webovej stránke Európskeho parlamentu a momentálne končím toto zasadnutie a prajem vám všetkým dobrú noc.